Pokračujeme schôdzi. Vážené dámy, vážení páni, drahé kolegyne, kolegovia, 22. marec, čierny deň pre Belgicko, čierny deň pre Európu, doma odchovaní, tak povediac, vrahovia realizovali sériu atentátov v Bruseli. 32 nevinných ľudí prišlo o život, 340 nevinných ľudí bolo zranených, v mnohých prípadoch veľmi vážne. To je bilancia tejto ohavnosti, to je bilancia neludskosti. Páchatelia IS mali za cieľ trafiť do srdca Európy, v rámci svojich atentátov. Zamerali sa na Brusel, ktorý je domovom Európskej inštitúcií a mnohých ďalších agentúr a orgánov. Zamerali sa na Brusel, na toto mnohojaz, mnohojazyčné, kozmopolitné a tolerantné mesto, ktoré stelesňuje našu otvorenú európsku spoločnosť. Predovšetkým ale táto skupina vražedných atentátníkov sa zamerala na nevinných ľudí, z Bruselu. Napadnutie verejných miest a priestranstiev, ako sú letiska alebo ako je metro, tie sa cieľene zameriavajú na škody medzi nevinným civilným obyvateľstvom. Na, a teda okrem mužov a žien tam boli samozrejme aj deti. Cynický kalkul takýchto atentátnikov je ochromiť celé Belgicko, celú Európu a dostať ich do stavu hrôzy, tak aby sa našich srdc zmocnila nenávisť a ten strach. Preto musíme ostať racionálni. Nemusíme samozrejme každého dať pod eh, všeobecné podozrenie, a islám nemusíme zrovno, zrovnoceňovať alebo postaviť na rovnakú úroveň s týmito primitívnymi prejavmi. Musíme solidárne sa postaviť e, smerom k obetiam a musíme takisto sa postaviť proti takémuto strachu. Nemôžeme sa nechať nakaziť nenávisťou atentátnikov a nemôžeme odpovedať na nenávisť nenávisťou a takisto nemôžeme na násilie odpovedať násilím. A musíme bojovať proti rastúcemu, rastúcej nedôvere. Musíme bojovať proti nej odvahou a súdržnosťou a s cieľom obraňovať slobodu všetkých a takisto našu demokraciu a takisto dôstojnosť všetkých ľudí v princípe dodržiavať a ochraňovať. Nesmieme zabúdať na to, že ľudia na celom svete sa takmer každodenne stávajú obeťami týchto džihadistov, či je to v Afganistane, či je to v Pakistane, v Iraku, pobreže Slonoviny, Turecku, Tunisku, v Egypte, v Sýrii, v Somálsku, Nigérii. Vo všetkých týchto krajinách, dámy a páni, za posledné mesiace zomrelo mnoho nevinných ľudí. Často sa počítali na stovky a boli, stali sa obeťami tohto terorizmu a prišli o život. A pritom tento zoznam nie je kompletný Nemôžeme sa tváriť, že tento terorizmus nie je globálny. A pritom ale najviac obetí tohto terorizmu sú moslimovia. Predstavuje takýto terorizmus globálnu výzvu a túto výzvu nedokážeme riešiť izolovanými národnými opatreniami. Boj proti terorizmu znamená, že budeme konať zomknutia spoločne všetci v Európe a tak isto aj na celom svete. Drahé kolegyne a kolegovia, v mene Európskeho parlamentu chcem popriať zraneným rýchle zotavenie a samozrejme vyjadrujem našu plnú solidaritu smerom k rodinám a rodinným príslušníkom nevinných obetí a samozrejme naša hlboká prezítená sústrasť patrí rodinám pozostalých Samozrejme, nikdy nezabudneme na obete týchto ohavných činov, či v Bruseli alebo na iných miestach eh, sveta. Nemôžeme na nich zabudnúť a ja vás chcem poprosiť, aby sme eh, vyjadrili minútou ticha spomienku. vielen Ďakujem pekne. Zápisnice a prijaté znenie zápisníc z 10. marca 2016 sú k dispozícii. Sú nejaké námietky k tým, tejto zápisnici? Tým pádom je schválená.